Lehota na pozmeňovacie návrhy je rovnaká 7. marca 19.00 a datum hlasovania je tiež rovnaký 9. marca 12.30. Tieto oznámenia sa týkali teda rokov 2012 a 2013. Postup na oba roky je rovnaký. Ďalšie oznámenie páni Joe Higgins a Ellen Kelly nás písomne poinformovali o ukončení ich mandátu poslancov Európskeho parlamentu, pretože boli zvolení do Írskeho parlamentu. Európsky parlament tieto informácie akceptuje a v súlade s článkom 7 odsek 2 zákona o priamých voľbách